oznámenie. Príslušné orgány Veľkej Británie nám oznámili, e, že pán Daniel Dalton bude nahradzať pána Filipa Bradburna zosnulého od 8. januára 2015 podľa článku 7.1 príslušného aktu, ktorý sa týka voľby poslancov do Európskeho parlamentu priamo všeobecnou voľbou a článku 4 rokovacieho poriadku. Parlament berie na vedomie túto náhradu pána Daltona od 8. januára 2015 privítať tohto nového kolegu a podľa pravidla 3.2 rokovacieho poriadku, až kým jeho povarovacie e, e, listiny nebudú e, preskúmané akým nebude v súvislosti s tým nejaká námietka. Pán Dalton sa ujme svojho kresla v Európskom parlamente a bude sa taktiež považovať za člena príslušných orgánov Európskeho parlamentu um, podľa podpísanej deklarácie, že nemá žiadne iné funkcie, ktoré boli v rozpore s výkonom funkcie poslanca Európskej